Dobrý deň prajem, alebo večer všetkým. Už je zvykom, že niektoré zasadnutia nášho výboru prebiehajú aj v Štrasburgu. Nebudem sa vás ani pýtať, čo si o tom myslíte, ale predsa len sa teším, že vás všetkých vidím. Ak teda súhlasíte s programom, tak môžeme považovať program za schválený. Ďakujem veľmi pekne. 6. decembra to je vlastne svätý Mikuláš vo štvrtok. Nebudeme mať zasadnutie toho 6. Bolo to zatiaľ v rezerve, ale už sa to uvoľnilo. 20. novembra prebehla výmena názorov s generálnym riaditeľom VHO o práve na zdravie. Bude to v kontexte týždňa ľudských práv, ktorý je zorganizovaný na oslavu 70. výročia Medzinárodného vyhlásenia o ľudských právach, Medzinárodnej deklarácie. Bude teda výmena názorov s doktorom Tedrosom Adhanonom Ghebreisusom, ktorý je teda generálny riaditeľ VHO. Áno, malý Güterland nám to potvrdzuje, je s nami tuto večer medzi nami od 5. do 6. večer. Takže apelujem na vás, aby ste boli účastní. Takto preukážeme Takto preukážame, že výbor pre životné prostredie je otvorený voči spolupráci s dôležitými inštitúciami ako práve VHO a právo na zdravie je veľmi dôležité pre našich občanov takže je, pre, je to v záujme všetkých. Budeme mať veľmi krátku výmenu názorov, bude to jedna hodina od 5. do 6. potom bude krátka recepcia, koktejl od tej 6. ďalej. Na toto zasadnutie máme tlmočenie v 20 jazykoch a bude sa to aj webstreamovať. Dostanete zložku prostredníctvom internetu. Takže teraz prejdeme teda k hlasovaniu. Dobre. A prvý bod je Európsky sociálny fond plus. Začneme s pozmeňujúcim návrhom 88 za O tom sa nehlasuje, prepáčte. To nebol vôbec dobrý začiatok, ja sa ospravedlňujem. 89, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 90 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté 96 za, proti, zdržali sa zamietnuté 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté 90, 99 eh, za, proti, zdržali sa zamietnuté 100 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 proti, zdržali sa, zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa, prijaté. 131, 132 za, proti, vypadávajú. 129 bolo zamietnuté, takže ešte raz 131, 132, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 133 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa, prijaté. Zamietnuté 135 za. Chcete si overiť 134? Overme si elektronicky 134. Otváram hlasovanie. Prosím vás pekne za EPP, naznačte mi, ďakujem. Končím hlasovanie. Prijaté. Bolo to veľmi tesné. Je to chyba liberálov, nenaznačili, že o čo ide. 135, kto je za, kto je proti. 136, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 137, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 138, zamietnuté. 120, 139, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 140 za, proti, zdržali sa. Overme si. Otváram hlasovanie. Je to, dokončím hlasovanie a je to zamietnuté. 141, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 142, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 143, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overme si. Overme si 143. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 144. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? EPP je za alebo proti? Za. Dobre, tak je to prijaté. 145. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Pri, zamietnuté. 146 za proti, zdržali sa, zamietnuté 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 148 za, proti, zdržali sa, overme si, overme si 148 minút, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 148 prijaté. 149, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 161 za, proti, zdržali sa, prijaté. 162 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 172 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 173 za, proti, zdržali sa, prijaté. 174 za, proti, zdržali sa, prijaté. 175 za, proti, zdržali sa, prijaté. 177 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1.7, overme si 1.7.6. Otváram hlasovanie. Tesné prijaté. 178 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 179 za, proti, zdržali sa prijaté. 180 za, proti. Overme si 180, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 181 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 182 za, proti, zdržali sa prijaté. 183 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa prijaté. 186 za, proti, zdržali sa prijaté. 185, pardon, 18, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 177 za, proti, zdržali sa prijaté. 188 za, proti, zdržali sa prijaté. 189 za, proti, zdržali sa prijaté. 190 za, proti, zdržali sa prijaté. 191 za, proti, zdržali sa prijaté. 192 za, proti, proti, zdržali sa, zamietnuté. 193 za, proti, zdržali sa, prijaté. 194 za, proti, zdržali sa, overme. 194, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 195 za, proti, zdržali sa, prijaté. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 197 za, proti, 101 za, proti, zdržali sa, prijaté. 202 za, proti, zdržali sa, prijaté. 203 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 204 za, proti, zdržali sa, prijaté. 205 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 206 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 207 za, proti, zdržali sa, prijaté. 208 za, proti, zdržali sa, prijaté. 209 za, proti, zdržali sa, prijaté. 210 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté 24 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa, overme, otváram hlasovanie, myslím, že to je prijaté, ale overíme si, končím hlasovanie, prijaté, 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete, môžeme overiť. Chcete overiť? 28 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Zdvíhajte ruky, bude to lepšie. 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za,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 proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, overme 53, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 57, 56 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 7 72, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 74 za, proti, zdržali sa, prijaté. 75 za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. 77, pardon, 78 za, proti, zdržali sa, overme si 78, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté, 80 za, proti, zdržali sa, prijaté, 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti zdržali sa prijaté. 82 za, proti zdržali sa prijaté. 83 za, proti zdržali sa prijaté. 80 84 za, proti, zdržali sa prijaté, 85 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 87 za, proti, zdržali sa prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky otváram hlasovanie. V poriadku. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší Teraz budeme hlasovať o návrhu nariadenia vytvorenie Invest EU program. To znie ako pán Belet. Ste pripravení? Dobre. V poriadku, ak máte kompromisy, do, dohodnuté 58 za, proti, zdržali sa, prijaté. O kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. Socialisti sú proti. Overme si 67. 67 no. overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 84. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si 84. Otváram hlasovanie. Prijaté. O jeden hlas. Veľmi dobre. Pán Eichhardt, dobre, že ste prišli medzi nás, môžete podporiť svoje pozmeňujúce návrhy. Váš hlas takisto sa počítal. Tak teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 97. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overme si 99, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Stovka zamietnuté. 105, kto je za. Kto je proti. Overme si 105. Otváram hlasovanie. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. na rovnako návrh 10 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 11 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 106 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 107 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 108 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 109 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 110 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 111 za, proti, kto sa zdržiava. Overme si to. 111, 110 či 111? 111. Uzavreté, schválené. Potom návrh 12 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 119 za, proti, to sa zdržieva schválené. 100, 120 je tu ústne pozmenujúce doplnenie a zmena. Je niekto proti nemu? Máte to aj v hlasovacom zozname. Ak nie, tak e, s týmto ústnym návrhom za, proti, kto sa zdržiava schválené. 121 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 13 za, proti, kto sa zdržiava. E, GUE, ako? Za. Dobre, overíme si 13, nech sa páči, hlasujte. Vote, but maybe... <laughs> Mohol by hlasovať. OK. The vote is... Uh... Not everyone is voting. Ale nie všetci hlasujú. Je to na vás. 49 nás, nás môže hlasovať, 46 zatiaľ túto možnosť využilo. No vidíte, zase nárovna ako 23 za, 23 proti. Takže vidíte, od čoho to závisí. Zamietnuté. 122 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. 122, prosím, hlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené. 123 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 124 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 125 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 126 za. Proti kto sa zdržiava? Zamietnuté. 127 za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to. Prosím, hlasujte elektronicky. It's closed. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 128 za. Proti. Kto sa zdržiava? Gue. Nikto mi nič nepovedal, čiže si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 129 za, proti. Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronicky. Musíme, žiaľ. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 130 za, proti. Kto sa zdržiava schválené? 131 za, proti. Zamietnuté. 132 za, proti. Sto dva za proti. Overíme si to. Prosím, hlasujte. <clears throat> Uzatváram hlasovanie. Schválené. 133 za. Proti. Kto sa drževa schválené? 134 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté? 135 za. Proti. Kto sa zdržiava schválené? ťažko sa sústredí, 136 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 14 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 137 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 138 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 139 za, proti, kto sa zdržieva schválené, 140 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 141 za, proti. Let's check 141. Overíme si to. Does anyone has some chocolate or something? Mal by niekto čokoládu? Or maybe sugar? No, no, no, no for the children. E, teda vlastne cukor by nemali deti. Schválené. 142 za proti, kto sa zdržiava schválené. 143 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 148 za, proti. A preskočila som stranu, prepačte. E, asi to je také zbožné želanie. Čiže návrh 15 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 144 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 145 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 146 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 147 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 148 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 16 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 149 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 150 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 151 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 152 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 153 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 154 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 155 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 17 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 156 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 157 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 157 za, proti, schválené, 18 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 19 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 158 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 20 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 21 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 22 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 23 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 24 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 25 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 26 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 27 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. zamietnuté, 29 eh, za, proti, kto sa zdržiava schválené, 30 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 31 za, proti, schválené, 32 za, proti, kto sa zdržiava. Neviem. Overíme si to elektronicky. <clears throat> Prosím, hlasujte o 32. Disclosed. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 4 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 39 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté. 40 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 48 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 49 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 50 za, proti, schválené. 51 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté, 52 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 53. 53 či 52? SAD a EPP za, preto som povedala, že je to schválené. 53 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 54 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 56 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 4 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 57 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. A teraz elektronicky na záver, prosím, hlasujte. And it is, uh, nearly closed. It is, uh, Teraz uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Bravo. Okay, now we are voting. Uh, Teraz budeme hlasovať o vytvorení programu pre digitálnu Európu na roky 2021 až 2027, návrh 24 za, proti kto sa zdržiava? Zamietnuté. 25 za, proti. Áno? It's not clear. Let's... E, elektronicky. 25 elektronicky. The vote is open. And it's closed. And it is adopted. Je to schválené. 26 za, proti, Overíme si 26 elektronicky. <laughs> Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 27 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 28 za, proti, kto sa zdržiava, schválené, 29 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 30 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 31 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 32 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 33 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 34 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 35 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 36 za, proti, kto sa zdržieva schválené. Eh, pardon, zamietnuté. 37 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. 38 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté. 39 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté, 40 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté, 41 za, proti, kto sa zdržieva zamietnuté, 42 a 43 zamietnuté, 44 za proti zamietnuté, 45 za proti. E, e, SAD ste za alebo proti? E, zamietnuté, 46. 45 ku overíme, dobre. Hlasujte, prosím.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 proti, kto sa zdržiava, schválené. 52 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 53 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 54 za, proti, zamietnuté. 1 za, proti, zamietnuté. 2 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 3 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 4 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. 5 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 7. za, proti, kto sa zdržiava. E, nie je mi to jasné, overme si to. Prosím, hlasujte. And closed. Uzatváram hlasovanie. Schva- schválené.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 SAD a EPP boli proti. 20 za, proti, kto sa zdržiava. Zamietnuté 21 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené 22 za, proti, kto sa zdržiava. Schválené. O 23 nehlasujeme. Teraz na záver elektronicky o celom dokumente, prosím, hlasujte. And it is uh, Uzatváram hlasovanie. Schválené. Posledný bod hlasovania. Okay, now we are... Dobre, takže začíname hlasovať o návrhu o návrhu, o návrhu regulácie Eh, Space program pre Európsku úniu. Začíname 59. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 60. Kto je za? Kto je proti? 60 si skontrolujem. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a bolo to prijaté. 61, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 64 a 52 spolu, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 65, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý. 66, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 67 za, kto je proti, zdržali sa za, prijatí, 66, 68, 76 bolo zamietnutý, 69, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí a potom 77 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ak si to želáte, povedzte mi, ktorý naposledy 77 a potom 74. Takže 77, ale poďme rýchlo. Pôjde to, pôjde to rýchlo. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 78 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 85 za. Chcete 84? EPP. 84. Otváram hlasovanie, nech sa páči. Otváram hlasovanie 84. Končím hlasovanie. Abo prijatý. 85 za proti, zdržali sa. Zamietnutý 86 za, proti, zdržali sa. Pria- zamietnutý 87 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 88 a 28 spolu za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 89 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 90 a 15 spolu za, proti, zdržali sa. Zamietnutý um, 100 Potom máme blok, ako vidíte, kto je za. Zdrž- zamietnutých 97 za, pro- 96 za, proti zdržali sa zamietnutí, 97 za, proti zdržali sa zamietnutí, 105, 106 spolu zamietnutí, 105 za, proti zdržali sa zamietnutí, môžeme to dať do bloku. Zelený. Od 1 do 21. Dobre, tak do 121, e, po 121. Neželáte si to? Alebo si to želáte tiež? Takže od 106 po 111. Dobre. Takže spoločne e, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 112 e, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 113 za, môžeme od 113 e, po 121 v bloku. Uh, niekto súhlasíte? Takže 21 za, proti zdržali sa zamietnutí. 1, 2, 3 za, proti zdržali sa zamietnutí. 123 za, proti zdržali sa zamietnutí. E, môžeme z tohto urobiť blok? Dobre, takže poďme za jeden za druhým. Takže 124 eh, za, proti, zdržali sa zamietnutí, 125 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz 126, to je iné, eh, tu je iné stanovisko, takže kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, OK. Takže kontrola elektronicky, pán Gebrady, ja vám pomôžem, kde môžem. Vám pomáham, kde môžem, takže otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Ach, Dobre, takže to prijaté. 132, kto je za? Proti. Dobre, skontrolujme si to, lebo mne sa zdá, že je to zamietnuté, ale neviem už teraz presne. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bol zamietnutý. 133, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnutý. A ešte raz to skontrolujeme. Súhlasíte s tým? Takže urobme eh, ten blok, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí. E, eh, prijatý, pardon, 145, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 146 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 147 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 148, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 149 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. 149 si skontrolujeme, otvorám hlasovanie. A končím hlasovanie. A bolo to prijaté. 150 za. Proti. Zdržali sa. Takže 150 si rovnako skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bol prijatý. 151, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý 152, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 153, za, proti, zdržali sa, zamietnutý 154, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí, 3, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 11 za, proti, proti, zdržali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí, za, proti, zamietnutí, 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, e, prijatí 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý kompromis 2 za, proti, zdržali sa. Prijatý 23 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 24 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 25 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 26 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 27 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 31 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 32 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 33 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 34 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 36 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 37 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutí,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 pre, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí. Skutočne. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 54 si skontrolujme, dobre? Otváram hlasovanie. 54. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Prepačte. 55 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 56 za, proti. Za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý 57 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutý 58 za proti, zdržali sa zamietnutí. A konečné hlasovanie elektronicky v pozmenený dokument, ktoré otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a dokument bol prijatý. A týmto uzatváram dnešné hlasovanie, dnešný večer. Ďakujem veľmi pekne a uzatváram dnešný meeting rovnako. Takže vás všetkých uvidím v tomto kruhu zajtra. Ďakujem.